Tým sa dostávame na koniec našej rozpravy. Tretíkrát to už opakujem, mám 6 návrhov uznesení na záver, teda táto diskusia je uzavretá a prejdeme k hlasovaniu. Začneme uznesením s obchodom s ľudskými byto- obchodu s ľudskými bytostiami na Sinaj. Spoločné uznesenie po odseku 4, uh, pozmeňte sa na 3, kto je za? Proti? <clears throat> Zamieta sa. Číslo 6, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Pôvodný text. Časť 1 za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. E, číslo 4, kto je za, proti, zamieta sa, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmení sa na číslo 5, kto je za, proti, zdržal sa, Overíme to elektronicky. Za. A prepačte, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Prepačte, toto bola 5. Čiže pozmeňujúci na číslo 1 za. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamieta sa. Záverečné hlasovanie o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. Schválené. Následné uznesenie k Palestíne, k Palestíne o izraelských útokoch na palestinské záležité stanice. Začneme hlasovať o celom uznesení, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Prejdeme k tretiemu textu o porušovaní ľudských práv e, v Bahrajne. Začneme pozmienice na číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Číslo 2 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pôvodný text, číslo 14, kto je za, proti, zdržal sa, Pôvodný text je schválený. Vizo 10. Nie, prepačte, je to pozmenujúci návrh. Ústny. Pán Tanok. Kto je za takto zmenený text? Pán Tanok tu už nie je. Chce niekto vystúpiť? Nech sa páči. Nie je tu, takže prejdeme k úvodnému slovu číslo e, e, e, N. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Hlasujeme o celom texte. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Takže toto je koniec našej práce. Ešte informácia z mojej strany. Dostala som zo strany EPP slobodnej ženosti o menovanie do výborov a delegácií v parlamente. Vo výbore pre rozpočtovú kontrolu pani Petri Sarvama, vo výbore pre dopravu a cestovný ruch to isté a vo delegácii pre výbor pre spoluprácu s Ruskom Petri Sarvama.